Um, Chcem sa spýtať, že teraz eh, vlastne budeme disk, eh, hlasovať o ICA správe pána eh, Devu, pretože ja som počula, že vo výbore INTE už sa vôbec hovorilo, že či sa vôbec o tom má zmysel hlasovať, že sa to vráti späť komisii, lebo nejakým spôsobom právny základ už kvôli nadchádzajúcej Lisabonskej zmluve už ne, neplatí, takže či to o tom vôbec budeme hlasovať. Predsednička, no máte pravdu, ale ja o tom za chvíľku, o tom práve teraz idem oznámiť a ja ideme hlasovať, hneď vám môžem dať oznámenie, čo sa týka správy pána Devu, pretože teraz je jasné, že keďže Lisabonská zmluva vstúpi do platnosti 1. decembra 2009, tak e, zodpovedný výbor nebude vlastne asi o tomto hlasovať. Právny základ na ktorom bol postavený za sklad e, od komisie právny, tak už neexistuje Lisabonské zmluvy a komisia bude musieť pripraviť nový návrh ktorý bude pre tento, návr- tento nástroj. A v praxi to bude znamenať, že v podstate sa začína všetko od znova, pravdepodobne už aj spolu so spoluhľadovacou právomocou parlamentu. Avšak zatiaľ sme neobdržali o, formálne informácie gešného výboru, ako to bude postupovať. Prvý, e, prvá výmena názorov sa musí uskutočniť spolu s výborom NT a sprav- INTE a spravodajca DV, ale naďalej treba, aby sme hlasovali vyjadrili e, týmto spôsobom, že by sme potvrdili našu politickú pozíciu k tejto téme, aby sme nie zlikvidovali hneď e, ICA. ICI. Takže rozhodnutie dnes však ešte ale nebude nič znamenať, že či e, sa niekedy s nami ešte o tomto bude niekto diskutovať. Súhlasíte s takýmto postupom? Dobre, tak budeme teda hlasovať aj napriek tomu. Pozmenujúci návrh číslo 2. To je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Je to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh číslo 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh číslo 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Peťka, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. Oddelené hlasovanie k šestke. Čiže najprv prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh číslo 1 od spravodajcu. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Chválený. Stanovisko v pozvonenom znení ako celok. Kto je za? Kto je proti? To sa zdržal? Schválený. Chválené. Ďalej, čo sa týka nástrojov stability a pozmeňujúci návrh číslo 1, kto je za? Kto je proti? Prijatý. A stanovisko ako celok. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Takže 15 tam už nie je. Sme stratený pol hodinu v, e, disk- v diskusii s komisiou aj k revízii dohody z Kotonu, preto by som navrhla, aby sme, že nebudem prezentovať vám moju správu, ale pozvem vás, aby ste rovno položili otázky, ak nejaké máte. Súhlasíte s takýmto postupom? Tak potom je otvorený priestor na diskusiu. Máme termín na predkladanie pozmenujúcich návrhov. To je na 19. novembra o 6. Čiže ak nemáte žiadne otázky, tak môžete predložiť svoje pozmenujúce návrhy. Pán Alan Desier má otázku. Pani otázka, to, to máme po, dať otázky priamo vám ako spravodajkyni? Tak je to? Dobre, pre všetkým by som chcel povedať, že mal som veľký záujem o vašu správu z vlastnej iniciatívy. No si myslím, že naozaj vlastne obsahuje hlavné obavy, ktoré sme už aj my vyjadrili pri našej, našej prvej mene názorov. A ja by som chcel povedať, že moja skupina podporí takýto prístup Ako som už povedal aj počas našej predchádzajúcej rokovaní s komisiou, chcel by som sa dotknúť otázky od strany číslo 4, pretože sa to týka otázky obchodu a ja mám pocit, že to je práve tá najväčšia obava. Pretože aj keď EPA, teda dohody o obchodnej partnerstve a spolupráci, majú nahradiť predchádzajúce obchodné režimy, Napriek tomu v článku 36 z dohody z Kotonu je dodnes ešte možnosť, kedy samotná krajina AKT sa môže rozhodnúť, že či... Ja som si počul, že komisia povedala, že už nebudeme mať iný výber a to ako keby znamenalo, že podpis dohôd o ekonomickom partnerstve je povinné. To je istý posun vzhľadom na to, čo sme mali až doteraz v dohodách z Kotonu. A keď sa pozrieme na ťažkosti, ktoré istým spôsobom e, vytvárajú isté kontúry a, robia, a vlastne sú v istej zhode s problémami, ktoré v tejto oblasti, najmä v Afrike, existujú, vyvstávajú tu isté problémy. My nemôžeme nebrať do úvahy hypotézu, že niektoré krajiny vystúpia alebo nevstúpia, aj keď tu máme systém všeobecných preferencií a ďalšie obchodné dohody, predsa len to bude také trochu zvláštne, že už nebude žiadna špecif- žiadne špecifikum v oblasti obchodných vzťahov s africkými krajinami alebo s krajinami AKT v oblasti obchodu e, v rámci Kotonu. Ja si myslím, že tieto aspekty by bolo dobre ešte spresniť a tam možno ešte predložíme nejaké pozmenujúce návrhy. Pokiaľ ide o ďalšie priority a klimatické zmeny, myslím si, že o tom sa už diskutuje. Po druhé, tu máme potravinovú krízu, e, ďalej kríza a potravinová, e, problémy s ornou pôdou a tak ďalej. Toto všetko je veľmi dobre vysvetlené v dôvodovej správe. No a ja si myslím, že tieto rokovania ohľadne kotonu by mali brať viac do úvahy aj uvedené aspekty, teda nie len rozvoj, ale veď s rozvojom súvisí ekonomická diverzifikácia služby, technológie, infraštruktúry a veď nie len potravinová kríza, a klimatické zmeny e, nám ukazujú na poľnohospodársky sektor, na jeho schopnosť E, do, zabezpečiť e, výživu a strávu obyvateľstva. Ja si myslím, že v, po vzájomnej výmene názorov z Radova s komisiou by sme mohli pokročiť v tejto otázke. Pokiaľ ide o ľudské práva, tam myslím si, že treba sa dožadovať transparentného boja proti daňovým únikom a proti porušovaniu ľudských práv. Máme tu príklad Gineji, kde sú obrovské zdroje a to poukazuje na to, že my nepokročíme v boji proti e, korupcii, ak nepostúpime dopredu aj v demokracii. Čiže tieto dva prvky treba nejakým spôsobom navzájom e, prepojiť. A potom tu máme teda, ako som povedal, mne veľmi blízku tému boj proti daňovým únikom, ktoré viac či menej súvisia aj s finančnou krízou. Takže možno, že my k niektorým týmto aspektom predložíme pozmenujúce návrhy, ale v celku, ako budeme spokojní, ďakujeme. Pán Kašman. You, um, to... Ďakujem. Chcel by som sa dotknúť témy a síce občianske e, slobody a e, práva menšín. E, veľmi e, často sa ignoruje klauzula o ľudských právach. E, napríklad sa utočilo na homosexuálov, mm, potom v Burundi sme mali sme podobné prípady Eh, aj v Nigérii problémy so sexuálnou orientáciou, ktorá eh, môže viesť až k trestu smrti. Takže chcel by som na to poukázať. Merci, Ďakujem. Pán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 vital resources, qui peut prêter à la confusion avec les principes A to vlastne nesúvisí s ekonomickými princípmi trhu. Odsek 15, posledná správa musí byť zrušená, lebo tam sa hovorí o negociačnom procese revíznych, revidovaných dohôd. Teda ako náhle bude tento text uzavretý, tak už nebudú žiadne rokovania a myslím si, že je trochu e, predčasne takéto formulácie uvádzať. A potom E, sa tam zdôrazňuje pomerne široké rokovanie vzhľadom na politické dimenzie problému. Otázka politické dimenzie, ako si vypadla z textu, zabúdame na tu, máme tú finančnú krízu a potom tu máme dohody z Kotonu, ale stále sú to aktuálne e, veci a myslím si, že by bolo vhodné zachovať odsek, ktorý by bol venovaný týmto veciam, ako napríklad Medzinárodný trestný súd ďalej, e, aby krajiny mali e, nástroj, ktorý by im umožnil e, ísť proti sudanskému prezidentovi. Takže to sú zhruba moje pripomienky. Ďakujem. Želá si ešte niekto vystúpiť? Chcem vám povedať, že samozrejme, že všetky aspekty z dohod z Kotonu neboli obsiahnuté v budúcej e, dohode. Ja vás teda prizývam, aby ste si svoje e, pozmenujúce návrhy pripravili. A teraz dávam slovo komisii. Ďakujem, pani predsednička, budem veľmi stručný k niektorým bodom, ktoré sa netýkajú priamo mňa, ale najskôr chcem vám poblahoželať k vašej správe, pretože excelentne analizuje kontext, témy, ktoré sú tam e, spomenuté a môžem vám povedať, že súhlasíme s väčšinou vašich návrhov a tak ako predchádzajúca diskusia preukázala, väčšina tém je, e, už vlastne k ním prebiehajú rokovania. Možno, že jediná téma, kde sme ešte trošku bezbraní, je otázka získavania pôdy čo samozrejme nie je v kompetencii jednotlivých zúčastnených strán. E, to je taký ťažší bod. No ale keďže tu máme otázku poľnohospodárstva, ktorú niektorí rečníci tiež spomenuli, tak táto bude súčasťou diskusí a uvidíme, či nájdeme nejaké prostriedky, aby sme tejto problematike čelili. My teraz očakávame e, návrhy AKT k týmto poľnohospodárskym aspektom a chceme to ošetriť v kapitole o regionálnej integrácii, ale ako som povedal, očakávame teraz návrhy. Pokiaľ ide o korupciu a spravovanie, tak dohoda je už veľmi pokročila. Jediné, čo my navrhujeme, aby sa spomenulo dobré riadenie v daňovej oblasti. No a potom chceme alebo urobili sme tam istý návrh na zlepšenie riadenia daňových otázok a to sa samozrejme potom nepriamo týka aj finančného riadenia, korupcie a tak ďalej. Čo sa pýta pán Cashman, sme navrhli v článku 8 eh, klauzulu eh, nediskriminácii nahradiť E, pretože v Lisabonskej zmluve je to riešené oveľa detailnejšie a vlastne sa tam odzrkadľujú aj tie body, ktoré ste vy, e, na ktoré ste vy e, poukázali. Neviem, či AKT to bude akceptovať, ale rozhodne chceme formulácie z Lisabonskej zmluvy. A ešte sú tu aspekty ohľadne občianskej spoločnosti Samozrejme, že občianská spoločnosť v tejto dohode nemá formálnu úlohu, nie je partnerom týchto dohôd a keďže dohoda predpokladá ako taká začlenenie občianskej spoločnosti, je potrebné nájsť prostriedky na to, aby sme mohli informovať, aby sme občianskej spoločnosti dali možnosť vyjadriť sa. Ako viete, komisia má štrukturovaný dialóg s občianskou spoločnosťou a to sa týka celej rozvojovej politiky a máme mechanizmy, ktoré nám umožnia zapojiť občiansku spoločnosť do tohto procesu. A ako sme už dnes ráno urobili v našom výbore, máme tu prvé schôdze s predsedníctvom spoločného parlamentného zhromaždenia a takisto aj s ECOSOKom sme rokovali. Čiže v rámci možnosti sa pokúsime zapojiť do tohto procesu aj iných aktérov. Myslím si, že treba zdôrazniť, že táto revízia je skôr technická, nespochybňuje základné princípy dohôd a myslím si, že o niekoľko rokov bude potrebné otvoriť širšie konzultácie, o ktorých, ktorými môže byť aj monitorovanie dohôd, ktoré vypršia v roku 2020. Ale doteraz tieto dohody veľmi dobre fungujú a nemáme dôvod aby sme ich menili. Samozrejme, že s tými modifikáciami, ktoré my predkladáme skupine AKD, si myslím, že to predstavuje taký veľmi živý a efektívny rámec pre naše vzájomné vzťahy. Ďakujem. Ďakujem. Teraz je debata uzavretá, ale pán Deva prejavil želanie vyjadriť sa. Ja mu dávam výnimočne slovo na 45 sekúnd. Just a very quick one. Madam Chairman, we have a... <laughs> máme veľmi e, silné vzťahy s, part, e, s partnerskými krajinami, ktoré majú trest e, smrti. Prečo by sme nemali byť rovnako tvrdí v súvislosti s AKP? Rečnička nemá mikrofón.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 all I have to say, but I remain open to any questions you may have. Thanks. Bože, ma to sú tie strašné. Ďakujem pekne. Teraz budeme, dáme slovo pánovi Deva. Ďakujem pekne, aby som chcel, chcel poďakovať za túto prácu, pretože to naozaj je um, vysoko ctenená práca k tejto k, tým, k týmto nástrojom. Tedy v tom čase sme mali ešte na začiatku 16 rôznych nástrojov takejto pomoci a to je 8 miliard eur zhruba suma, aby sme vlastne dali komisii právomoci v rámci priamej zahraničnej pomoci, aby všetky tieto nástroje vlastne mala pod jednou strechou a efektívnejším spôsobom sa tie prostriedky využili. Jediná vec, čo sa stala, že v čase, keď sme my v tomto parlamente um, mali ešte e, určité zmlu... Keď, keď aj niektoré, zmlu... niektoré keď väčšina parlamentu vlastne v rámci Novej Lisabonskej zmluvy e, získa väčšie právomoci, práve my v tomto výbore DV presne opačne sme strátili všetky naše kompetencie z hľadiska nástroja z priamej zahraničnej pomoci. A keď e, keď ako aj naši právni experti hovoria, že už nemôžeme tým pádom monitorovať, čo sa deje v jednotlivých týchto krajinách s týmito prostriedkami, E, s prostriedkami pomoci EÚ e, pre rozvoj, tak tento výbor bude tu vlastne už len taký diskusný klub, kde si pokecáme a môžeme ísť domov. Čiže ja si myslím, že tu dnes dopoludne boli veľmi dve dôležité diskusie, ktoré majú veľmi, veľmi silné dopad, dopady na to, ako bude fungovať tento e, výbor. Jedna vec je, že akým spôsobom budeme reagovať na to, čo bolo revidované a po druhé, akým spôsobom bude e, fungovať v rámci nového systému. Čiže nové ostatné výbory majú teda ostatné výbory majú právomoci a my potrebujeme rovnakým spôsobom chrániť si svoju úlohu ako zákonodarcu. Budeme, aby sme mohli monitorovať a kontrolovať exekutívu, aby sme mohli zabezpečiť zodpovedným spôsobom e, zodpovednosť voči alebo zúčtovanie sa našim daňovým poplatníkom, lebo potom na čo je naša zodpovedná úloha. Ďakujem pekne. Teraz dám slovo pánovi Bermanovi. Um, Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja môžem len plne súhlasiť s tým, čo práve teraz povedal Nirž Deve. Aj to, čo nám vysvetlil Gay Mitchell. Jednoducho, náš parlament má demokratickú kontrolu e, zakotvenú a komisia a rada sa musia jednoducho si na to zvyknúť. To je všetko. Predsednička, nezabudajte, že som vám, alebo pripomínam vám, že teda termín na predkladanie e, návrhov pozmeňujúcich je mimoriadne krátky, je to hneď len do zajtra o 11.18 hodín. Prepačte, komisia vraj sa hlási o slovo. Ja som bola toho názoru, že nechcete hovoriť, ale môžete veľmi stručne sa vyjadriť, lebo už nemáme veľa času. No, pani predsednička, spravodlivím sa, že som e, prišiel neskôr, ale bol som v inom výbore a mal som byť na aj tomto, aj na druhom výbore diskutovať o tej istej otázke a nemohol som byť dvakrát na tom istom mieste. Čiže návrh týchto strategických dokumentov aj programovacích dokumentov to, čo tu prišlo z výboru, to nemôžeme akceptovať, pretože to spôsobuje veľmi veľké implementačné problémy a také podľa mňa aj veľké politické problémy. Čiže E, všetko by to spomalilo tieto nástroje, ktoré potrebujú byť čo najskôr tam, aby sa už rozpočet z budúceho roku mohol spustiť. Takže to je veľmi stručne, pani predsednička, stanovisko komisie. Merci, Ďakujem, pán Berman, váš komentár. Už my všetci súhlasíme s tým, že to je veľmi nešťastné, že demokratický proces je takýto strašne spomalý a ťažkopádny proces. Predsednička, ďakujem. To, čo som teraz práve počul od komisie, je totálne neakceptovateľné a, a budete naozaj svetkom veľkého boja, keď takto budete postupovať, eh, predsednička. No, myslím, že sme sa jasne vyjadrili k tejto téme. Pozmeňujúce návrhy budú predložené a my budeme pokračovať ďalej v práci. Eh, pani predsednička, chcel by som len poďakovať sekretariatu aj právnej službe za právne rady a podobne. Ďakujem aj kolegom za ich prácu. Predsednička, ďakujem pekne a uznamíme to aj právnej službe. We are now moving forward to the next item. We have, we used to have one hour. We've made it a little shorter. Uh, <clears throat> I now welcome Mr. Peter Sangel tu by sme teraz e, vítame pána Petra e, Sangela, ktorý je z komisie riaditeľom odboru pre humanitárnu pomoc. Každý rok je generálny riaditeľ EKO. Ešte neprišiel? Pár, pán Peter Zangel je tu, on príde. Bonjour, monsieur.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 zohľadňuje geografické priority pre e, humanitárnu pomoc a stratégia pre rok 2010 bola teraz prijatá a bola vám všetkým rozdaná elektronickým spôsobom. Mnohé z krajín k stratégii uviedli e, svoje stanoviská, pretože trpia rôznymi krízami a konfliktami ako krajiny, ako napríklad Somálsko alebo Kongo a na budúci rok naše náš výbor by chcel poslať dve misie na zistovanie údajov tak do Palestíny, aby aj e, sa aby sa zistila, aká je situácia v, vlastne v konfliktnej situácii v rámci Aj v rámci klimatických zmien musíme tiež posúdiť e, prípravu e, a schopnosť e, reagovať na katastrofy. Váš a parlament volá po, preven, po príslušnej pozornosti tejto preventívnej práci. A prvne, dám slovo pánovi Zangelovi, Chcem vám pripomenúť, že pre európsku humanitárnu pomoc máme spoločný politický základ Čiže táto dohoda vlastne uplatňuje dohody a princípy, ktoré fungujú v jednotlivých členských štátoch aj v EÚ a parlament bol e, zapojený do práce na dohode na takomto konsenze a tiež e, sa sleduje, či dochádza k implementácii. Takisto máme aj spravodajcu pre humanitárnu pomoc, prvú podpredsedničku pani Michelle Streifer. Takže pán má slovo na 15 minút. Ďakujem, pani predsedníčka. Vážená pani spravodajkyňa, dámy poslankyne, páni poslanci, dovolte mi najskôr, aby som vám poďakovala a vyjadril svoju spokojnosť, že som tu medzi vami poprvýkrát v tomto novom volebnom období Dúfam, že toto prvé stretnutie poznamená pokračovanie a spoluprácu s vaším výborom. Táto spolupráca sa týka tých hlavných víziev, s ktorými teraz a v budúcnosti, ktorým budeme čeliť. Dovolte mi, aby som vyjadril uspokojenie, že Európsky parlament a predovšetkým výbor DV sa zaviazal ďalej pracovať na otázkach e, týkajúcich sa humanitárnych otázok. Vy ste kľúčovým partnerom komisia. Som presvedčený, že sa nemýlim, ak poviem, že e, vy budete hrať vašu úlohu práve tak, ako ste ju hrali aj v minulosti. A aby som sa vrátil k tým hlavným strategickým líniám na rok 2010, dovolte mi, aby som spomenú to, čo ste vy sami naznačili. A síce ide o e, konsenzus v oblasti poskytovania humanitárnej pomoci. Prečo? Pretože e, komisár de Buch, e, keď som mu tento konsenzus a potrebuje tohto konsenzu vysvetľoval, povedal, že to je, tak povediať, našim spoločným katechizmom. A myslím si, že aj keď katechizmus nie je niečo, čo veľmi dobre poznám. Myslím si, že je dobrou myšlienkou povedať áno a myslím si, že je to dôležité ako referenčný politický dokument, preto je pre nás mimoriadne dôležité z viacerých dôvodov Napríklad preto, že nám to umožní istým spôsobom dosiahnuť spoločné a konsenzuálne schválenie zo strany troch inštitúcií tých hlavných princípov, ktoré, ktorými sa riadi poskytovanie humanitnej pomoci. Myslím si, že je to vždy lepšie, keď e, je to spracované a myslím si, že okrem parlamentu a členských štátov tento konsenzus je výsledkom konzultačného procesu. Bol to veľmi široký a bohatý proces, ktorý nám umožnil pripojiť všetkých našich partnerov, e, ktorí sú nevyhnutní pre realizáciu našej pomoci. A myslím si, že aj keď nie sú hlavnými signatármi, formálnymi signatármi tohto konsenzu, predsa len s tým súhlasia a to je niečo veľmi dôležité. Pre nás je veľmi dôležité, aby všetci partneri súhlasili s kľúčovými prvkami obsiahnutými v tomto konsenze. Potvrdzuje sa tam náš mandát pomoci, naliehavej pomoci. To je hlavný princíp v ľudskosti a teda humanity. A ešte by som tam ja osobne doložil aj dôstojnosti. Myslím si, že tieto dva pojmy sú navzájom veľmi úzko prepojené. Neutralita, nestrannosť, nezávislosť. A keďže nie sme na univerzitnom seminári, tak ja by som teda ešte rád potom e, e povedal, že sa k tomu vrátim. Povedal som, že toto je referenčný politický e, dokument a myslím si, že sa to týka viacerých členských štátov a viacerých partnerov. E, my môžeme povedať, že práve vďaka entuziasmu tento konsenzus e, dúfame, že bude e, zavedený do života. Samozrejme, že má ešte aj praktickú zložku, to je akčný plán, ale máme tu aj tú politickú dimenziu, ale na tou praktickou musíme bdieť v každodennom živote. A ešte chcem pripojiť alebo pripomenúť niektoré veci, o ktorých som presvedčený, e, a síce, že je potrebné rešpektovať medzinárodné právo, národné právo a právo, na ute- právo utečencov. Tieto spresnenia len preto, aby sme sa vyhli istým zmetkom. Humanitná pomoc nie je nástrojom správovania alebo riešenia kríz my budeme pokračovať výlučne len v tých cieľoch pomáhať, pre, eh, predchádzať konfliktom a teda po prípade ich riešiť. To však neznamená, že humanitná pomoc nebude mať dopad na dôležité eh, prvky riadenia alebo riešenia kríz, ako je napríklad prevencia. Dovolte mi spomenúť jeden príklad, ktorý sa netýka veľmi teda veľkej konfliktnej zóny. Neskôr sa vrátim k tomu pojmu. Máme tu e, projekt v Keni. Ide tu o pomoc v oblasti predchádzania suchote. Máme tu polo kočovné obyvateľstvo a preto naša politika sa sústreďuje predovšetkým na vodu a vodné hospodárstvo. Chceme zvýšiť obdobie, keď E, dobytok sa bude môcť pásť. Bez nášho zásahu by to boli len 3 mesiace. Vy všetci veľmi dobre viete, že príspevok k znižovaniu e, potenciálnych konfliktov s pastiermi, ktorý, e, ku ktorým dochádza vlastne v boji o pastviny, sú veľmi časté. Takže práve treba povedať, že cieľom je na hlavným cieľom nie je redukcia konfliktov, ale ten dopad aj v oblasti teda redukcie potenciálnych konfliktov nie je zanedbateľný. To je akýsi vedľajší produkt. A teda tento konsenzus nám pripomína, že sa musíme stále starať o to, aby tu bola istá koherentnosť medzi nástrojmi odpovede na katastrofy a našou zodpovednosťou ako aj pri, e, medzi nástrojmi, ktoré používame pri riešení kríz. Okrem politických prvkov, tento konsenzus nám umožnil takisto aj veľmi dôležité zmeny a myslím si, že tu je vaša permanentná pomoc nevyhnutná. Máme tu permanentnú skupinu v rámci rady, a to je pracovná skupina, ktorá sa zaoberá humanitnou a potravinovou pomocou. Pre nás je to veľmi dôležité, pretože za posledné tri roky DŽ ECHO sa neposkytuje len humanitnú, ale aj, aj potravinovú pomoc a máme pracovnú skupinu, ktorá tomuto mandátu zodpovedá. To by nám malo umožniť, aby táto humanitná e, dimenzia bola braná do úvahy pri všetkých rozhodovacích procesoch v Rade, dokonca aj v Rade pre všeobecné záležitosti a myslím si, že v súčasnosti sme spokojní s pokrokom, ktorý sa tu dosiahol. Okrem toho, tento konsenzus samozrejme nám pomáha definovať aj horizontálne priority. Keď sa pozeráme na naše rozpočtové zdroje, tak e, to sa netýka len teda našich prostriedkov, ale týka sa to aj našej operačnej stratégie. A tu nám máme také tri hlavné body, okolo ktorých máme alebo nemáme kontrolu. Na, prvej, na prvom mieste je to rast zraniteľnosti. To je spojené s nárastom utečencov v dôsledku konfliktov najmä. Ako príkladu vedieme Pakistan, ktorý bol teraz na tento zoznam e, doplnený a vy viete, že tento zoznam je veľmi dlhý a e, priamo súvisí s krízami. Druhý bok, ktorý naše priority definuje, to je nárast e, prírodných katastrof, čo ide do počtu aj o dopad. Máme tu klimatické zmeny. A tretí, to sa týka cien e, potravín, ktoré explodovali do výšky v roku 2008 a aj keď trošku sa zmiernili na svetovej úrovni, bohužiaľ e, na tých zónach, v tých zónach, kde my e, poskytujeme pomoc, tam sme tento pokles cien nespozorovali. Tento fenomén, ešte zhoršený fenoménom ekonomickej a finančnej krízy spôsobil, že je veľmi veľké množstvo ľudí, ktorí sú podvyživení, potrebujú pomoc. Teraz ich je už vlastne viac ako jedna miliarda a to je naozaj veľmi znepokojujúce. Tento dopad, ako som povedal, ešte zhoršila ekonomická a finančná kríza. E, táto narastajúca potreba, ktorá vyplýva z týchto troch troch prvkov nás stavia do veľmi zložitej rozpočtovej situácie. Náš rozpočet narastá, Európsky parlament samozrejme má isté rozpočtové limity a ja sa obávam, že nemôžeme žiadať nič navyše, ale ak chceme zájsť ďalej v rozpočtových dispozíciách, ktoré máme, tak v dokumente, ktorý sme vám distribuovali, môžete vidieť, že navýšenie rozpočtových prostriedkov e, ECHO 2007 až 2010 došlo tam o 30 miliónov eur k zvýšeniu a to je menej ako 5 Nebudem to komentovať. Je to rámec, v rámci ktorého sa musíme pohybovať, nie je to plán ja, to vám, dáv, ja vám to dávam iba ako informáciu. Pokiaľ ide o situáciu v teréne, máme tri príklady špecifických e, problémov, kde je treba zvýšenú humanitnú pomoc, ale aj zvýšené E, prostried, e, požiadavky na kapacitu aplikovania pomoci. To znamená, že my môžeme poskytovať menšie množstvo pomoci, pretože ceny v teréne narastajú. Dovolte mi spomenúť tri aspekty. Nútené e, sťahovanie, násilie voči ženám a deťom je dôležité uvedomiť si e, tento pojem e, a túto vec, ktorá je vo všeobecnosti veľmi dôležité a potom rekrutovanie detí do vojska. Okrem týchto flagrantných a pravidelných e, situácií tu dochádza k ohrozovaniu humanitného priestoru a ak sa nám nepodarí toto stopnúť, tak nebudeme môcť pokračovať v poskytovaní pomoci a to bude naozaj dramatické v mnohých prípadoch, E, humanitné krízy sa opakujú preto, že my jednoducho nemáme prístup a to sa netýka len ťažkých krajín, ako to bolo povedané minulý rok napríklad v Mianmarsku. Teraz sa to stalo aj v Sri Lanke, aj keď posledné e, informácie hovoria, že situácia na Sri Lanke sa zlepšuje. Takisto tu máme aj v Pakistane tieto problémy kde prístup do niektorých zón, kde je práve naša pomoc potrebná, nie je povolený. No a na záver, e, tento amalgám úloh, tým sa vlastne zaoberáme a chcem spomenúť dvoch aktérov, ktorých pravidelne môžeme e, v rámci humanitných e, akcií si všímať. Na jednej strane sú tu vojaci, ktorí majú síce politický mandát, ale často sa im dáva aj istý humanitný mandát a síce e, dá sa im vrece potravín, ktoré im dá nejaký nezávislý humanitárny orgán. A on si ho nechá a vlastne miestne obyvateľstvo veľmi jasno identifikuje ten rozdiel medzi vojakom a humanitárnym pracovníkom, ktorý im túto pomoc sprostredkúva po druhé, tu máme civilnú ochranu. Ja si myslím, že tu máme veľmi dôležitú úlohu zbližovania kultúr. Hovorím to otvorene. To veľmi dobre funguje v teréne. A my skutočne sa nenachádzame v takej situácii, kde by naše slova alebo naše kroky bolo možné charakterizovať, že nás vítajú s otvoreným náručím alebo že teda ideme ruka v ruke. My potrebujeme proaktívnych aktérov, aby boli aktívni, potrebujeme privátne spoločnosti, ktoré e, by nám v tomto smere pomáhali. A teraz k špecifickej stratégii máme horizontálne a geografické prvky pokiaľ ide o horizontálne prvky, tu máme reakciu na dopad klimatických zmien. Tu máme e, program pripravovania sa na rizika. Ako príklad uvediem typický program pre Keniu, teda prípravu sa na obdobie sucha. A potom IPECO, to sú prípravné programy na prírodné katastrofy a tie vykonávame v krajinách ako je Bangladeš alebo Vietnam, ale aj v Indii, v Salvadore máme e, štyri oddelenia, ktoré nám umožnili presťahovať obyvateľstvo v dvoch oblastiach, ktoré boli mimoriadne ohrozené cyklónom Ida. Musím povedať, že tieto e, opatrenia sa potom pretavujú do konkrétnych pozitívnych výsledkov, aj keď nemáme veľmi dôveryhodné údaje, predsa len e, veľké množstvo obyvateľstva e, bolo uchránené pred dramatickým dopadom týchto prírodných e, fenoménov. V rámci týchto kríz my zverejňujeme pravidelné dokumenty, ktoré nazývame CITREP a ja som si dovolil so sebou priniesť niekoľko exemplárov tohto časopisu ohľadne Salvadoru a ja, by som, ja som ich priniesol preto, aby som vám ukázal, že my situáciu veľmi pozorne sledujeme. Je to prístupné aj v elektronickej forme a možno preto som priniesol ten exemplár, aby ste sa s ním vizuálne zoznámili aby ste, a tí, ktorí budete mať záujem, aby ste si ho mohli potom ešte na internete sledovať. Vravím, je to veľmi dôležitý a užitočný nástroj, ktorý je disponibilný na internete. Druhý horizontálny prvok to je zvýšený výskum v oblasti efektívnosti e, potravinovej pomoci. To je špecifický aspekt humanitárnej pomoci. A tým najjednoduchším slovom je lokálna a regionálna dimenzia tejto pomoci. Takže je potrebné trošku zanechať tie zastaralé e, pojmy, že treba treba opustiť lode, a ktoré privážajú potravinu a treba sa obracať skôr na miestnych potenciálnych producentov. A tretia vec to je ochrana priestoru, humanitárneho priestoru. Dovolte mi, aby som v tomto kontexte spomenul logo LRFD, to je Link Really Frequently Development, to je niečo, čo je pre nás zásadné lebo nám to hovorí, ako to vyzerá s e, kontinuálnym poskytovaním humanitnej pomoci. A ja viem, že my veľmi často e, sme e, konfrontovaní s porážkou a preto musíme na tejto oblasti viac pracovať. Keďže ste mi dali 15 minút a ja som ju už prakticky vyčerpal, dovolte mi prosím ešte spomenúť nejaké geografické priority tie sú diktované konf zónami konfliktov a to je predovšetkým subsaharská Afrika. A v roku 2010 predpokladáme pre Sudán a pre Čad a pre Africký roh, kde sú veľké suchá, ako aj pre Centrálnu Afriku predpokladáme viac ako 280 miliónov pomoci na rok 2000, do roku 2010 máme k dispozícii 800 miliónov, z toho 620 máme už naprogramovaných. A teda práve táto zóna e, tvorí viac ako 44%. Ako viete, druhá zóna to sú OPT, to sú okupované palestínske teritória, ale už v roku 2010 to tak nebude. Hneď potom príde Pakistan a Afganistan v roku 2009 e, im sa okolo 25 e, miliónov eur. Na, pre Pakistan na rok 2010 tam máme oveľa menšiu e, dávku pomoci. A tam práve máme problém s problémami, pokiaľ ide o prístup do týchto zón E, keď chceme poskytovať túto pomoc, tak si musíme byť istí, že môžeme tú pomoc poskytovať v súlade s našimi kritériami a že naši partneri nám teda budú môcť pomôcť pri distribúcii tejto pomoci. Mm, Ospravedlňujem sa, že som sa tu zdržala, ale práve toto je veľmi dôležitý prvok. A ešte dva číselné údaje o preventívnych programoch. Tam vyvíjame veľké úsilie v roku 2009 aj 2010. Všetky tieto programy týkajúce sa prevencie dosahujú okolo 40 miliónov a chceme, aby sa zvýšili v roku 2010 e, na 75 miliónov, pretože e, my vieme, že jedno investované euro e, v prevencii je oveľa rentabilnejšie ako potom naprávať škody. No a potom už naozaj posledný bod, význam toho, čo nazývame zabudnuté krízy. Mm, vy v dokumente, ktorý sme vám rozdali, tam je vlastne zoznam krajín, kde sú krízy. Máme tu 12 tzv. zabudnutých kríz. Uvediem vám dva také najflagrantnejšie príklady. Kolumbia, e, vy viete, že v Kolumbii každý rok napriek zlepšeniu situácií dochádza k 300 tisícom domácich utečencov, čo je 1% obyvateľstva krajiny a títo ľudia sa jednoducho nemôžu vrátiť do svojich domov a pomoc zo strany kolumbijských úradov nie je dostatočná. A potom tu máme ešte ďalších problém, to sú obyvateľia e, západnej Sahary Takže toto som zhruba chcel povedať. No a teraz už úplne posledný inštitucionálny bod. Jedna veta, pokiaľ ide o právo e, parlamentu. Chcem vám ďako- poďakovať za konštruktívny prístup a dôslednosť a zodpovednosť, ako pristupujete k tejto téme. Chcem sa vám poďakovať a e, samozrejme aj za to, aký význam pripisujete naliehavosti našich zásahov. Ďakujem, pán generálny riaditeľ. No a teraz dám slovo našej permanentnej e, spravodajkyni pani Štifler. Áno, ďakujem pani predsednička, iba niekoľko drobných poznámok k tejto stratégii. Kríza v Sáheli, v Burkina Faso, Mali, v Nigerii e, sú považované za zabudnuté, pretože vonkajšie faktory, dezertifikácia, stabilita politická, epidémie, choroby ešte situáciu zhoršujú. Avšak nepútajú pozornosť médií. Ja som cestovala nedávno do Burkina Faso v rámci regionálnej schôdze AKT v Ogadugu. Chcem sa poďakovať E, službe DŽ Eko a vašim expertom za to, že mi zorganizovali návštevu. My sme navštívili územie postihnuté záplavami v Ugadugu a takisto sme sa stretli s našimi partnermi, ktorí e, aplikujú program DŽ Eko pre tie najzraniteľnejšie vrstvy obyvateľstva v Afrike. Aké finančné prostriedky budeme mať k dispozícii v roku 2010 pre DŽ Eko pre potravinovú krízu v Afrike, a to predovšetkým za účelom zníženia umrtnosti v dôsledku e, podvýživy tohto zraniteľného obyvateľstva. To bola tá prvá otázka. Takže po roku 2009 komisia navýšila o 8 miliónov humanitárnu pomoc v oblasti boja proti suchu v Keni. Ja som navrhla, aby delegácia výboru DV vycestovala v roku 2010 do Keni, aká tam bude situácia v roku 2010 a ako e, DŽ Eko na e, túto krízu zareaguje. V prípade veľkých katastrof v roku 2010 komisia môže rozpočtový orgán požiadať o uvoľnenie prostriedkov z rezerv komisie, e, ktoré sú súčasťou rezerv na humanitné krízy. Myslíte si, že, to bude, že táto rezerva je dostatočná na rok 2010? A aká e, časť tejto rezervy v roku 2009 už bola e, využitá? Ďalší bod, pokiaľ ide o reštrikcie zo strany vlád, neexistuje žiadny predpoklad na e, po, e, poskytnutie pomoci Eritreji. Ako môžu medzinárodné humanitárne organizácie tejto situácii čeliť? aj keď komisia nie je signatárom ženevských konvencií, predsa len napomáha šíreniu a presadzovaniu medzinárodného práva v oblasti humanitnej pomoci. E, čo teda treba urobiť, aby sme zachovali prístup zraniteľného obyvateľstva k tejto pomoci a aby sme zvýšili bezpečnosť humanitných pracovníkov? Pokiaľ ide o Lisabonskú zmluvu, tak politika humanitnej pomoci budeme mať vlastnú, e, huma, vlastnú právnu bázu z článok 2014. Očakáva sa tam vytvorenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a teda aké dôsledky to bude mať na DŽ e, ECHO a na poskytovanie humanitnej pomoci. V tomto akčnom pláne sa očakáva e, priebežné hodnotenie tohto programu v rámci dialogu s Európskym parlamentom a s partnermi. Môžete nám teda dať viac informácií na túto tému, pokiaľ ide o program, o organizáciu celej procedúry? A ešte teda, aký tu, aká tu bude, kto bude mať iniciatívnu správu. Ďakujem a teraz dám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 že najpesimistickejšia perspektíva je tu pre Eritreju, kde momentálne nie sú vyčlenené žiadne e, finančné prostriedky. Je to veľmi ťažký partner. Poznám ich názory e, na a že majú teda veľmi komplikované predstavy, čo sa týka potravinovej pomoci. A myslím, e, že by sme sa mali snažiť o určitú určitý um, výsledok aj tam. Ste spomínali vodu pre pastierov. A potom prepojenie medzi krátko a dlhodobými programami. Všetky tieto veci by sa dali prepojiť v Eritreji. Je nejaká nádej, že v roku 2010 keď budú nejaké projekty, napríklad pri stavaní hrádzi v Rikteri, že či to vôbec budúci rok prichádza do úvahy. Ďakujem, dávam slovo pánovi Gererovi. Ďakujem pani predsednička, ďakujem pánovi generálnemu riaditeľovi za prezentáciu. Myslím si, že humanitná pomoc je jedným z indikátorov, ktorým sa meria morálny rozmer Európskej únie. Preto čím väčšia bude humanitná pomoc a čím viac bude reagovať na narastajúce potreby a keď viac väčšiemu množstvu ľudí budeme môcť pomôcť, tak viac bude uznávané práve naše morálne a etické posolstvo. Ja chcem však spomenúť jeden prvok, ktorý je na prvý pohľad okrajový, avšak myslím si, že je veľmi dôležitý. Ide tu o prácu za účelom garantovania bezpečnosti a pracovných podmienok humanitárnych pracovníkov. My vieme, že vo veľkej časti sveta oni sa venujú nielen ťažkej a obetavej práci, ale, ako nám ukázali posledné mesiace, riskujú aj vlastný život. A myslím si, že to nie je len otázka spravodlivosti voči týmto pra humanitným pracovníkom, ale aj je to otázka efektívnosti samotnej humanitnej pomoci. Bez bezpečných pracovných podmienok budú len veľmi ťažko títo humanitárni e, aktéry môcť prinášať riešenia v tých oblastiach, kde sú najpotrebnejší. Ďakujem. Ďakujem pani Gres. Ďakujem. Chcem poďakovať aj pánovi generálnemu riaditeľovi za jeho e, predloženie stratégie v oblasti humanitnej pomoci. Mám jednu otázku. Ako chcete E, zmieriť e, klimatické a humanitné priority. Vy ste veľmi dobre vysvetlili príklad Severnej Kenie, kde sú projekty v oblasti vody, ktoré podporujete, a aby sa e, zachovali pastviská. Ako to chcete prepojiť v tejto istej zóne v Kene s programami reforestácie? Ja si myslím, že E, už sa tam presadilo viac ako 30 miliónov stromov a nárast e, pastvísk e, prináša takisto aj istú potenciálnu dezertifikáciu a chudobu. Ako si predstavujete riešenie tohto začarovaného kruhu v súvislosti s klimatickými zmenami? Ďakujem. Pán Gerens, dávam vám slovo. Merci. Ďakujem, ďakujem za toto veľmi zaujímavé e, predstavenie problematiky. Chcem sa vrátiť k jednému bodu, ktorý ste spomenuli, tak detailnejšie. A síce vy ste hovorili o tzv. amalgáme ja si myslím, že humanitná pomoc e, teda sa poskytuje v uniforme a bez uniformy. Keďže zvykneme hovoriť o koherentnosti týchto politík, tak tá koherentnosť by mala vychádzať od nás. Keďže vy ste e, predstaviteľom EÚ na úrovni humanitnej pomoci a Európska únia je činná aj na vojenskej rovine, máte nejakú predstavu, ako vysvetliť tým, E, ktorí majú vlastne byť týmto amalgámom. Vysvetľujete im situáciu a ako? Moja druhá otázka veľmi nás znepokojuje nebezpečenstvo, e, ktorému sú vystavení naši humanitárni pracovníci a humanitárni pracovníci iných inštitúcií, najmä v západnej Afrike, Lesoto a v ďalších krajinách, ktoré môžete nám povedať, ako vy toto nebezpečenstvo vnímate vo vašej činnosti? Merci. Ďakujem. Žiadna iná žiadosť o slovo medzi poslancami, takže dávam slovo pánovi Zangerovi, aby odpovedal na tieto otázky. Merci, madame Ďakujem, pani predsednička. Je tu veľmi, odznelo veľmi veľa otázok ja som navyše teda mal veľmi dlhý, dlhý prejav, ale uvedomujem si, že som sa nezmenil vo všetkom. Vrátim sa k otázkam pani Štrifler. Nám sa veľmi páči v jej správe práve ten humanitárny prístup a aspekt a pokiaľ ide o situáciu v Burkina Faso, tak to je pre nás veľmi jasný signál a môžem ju istiť, že my s veľkou radosťou budeme ju podporovať v jej činnosti lebo naozaj nič nenahradí informácie získané priamo v teréne. Neviem, či odpoviem na otázky v poradí, ako odzneli, ale niekto sa zase pýtal na priority e, v oblasti humanitnej pomoci. E, to nie je vždy naliehavé. Treba sa samozrejme chrániť, lebo tam dochádza k súbehu viacerých aspektov. My sa snažíme poskytovať naliehavú pomoc, ale všetko nie je naliehavé a to, o čom hovoríme dnes, tak to je náš program, ako chceme používať 80 platobných prostriedkov, ktoré sme na tento program získali. Je tu potreba, ale tá naliehavosť tu nie je. Pokiaľ ide o špecifické otázky Sahelu, my na rok 2010 očakávame 20 miliónov na regionálny program Sucho. To je veľmi dôležitá suma na tento program. Hovorím to otvorene, pretože som e, in, veľa pracoval v, komisie, v komisii na tom, aby sme získali vyššie e, sumy e, týchto 20 miliónov v rámci humanitnej pomoci. To je skoro nič, ale Mnohí moji partneri vedia, že keď majú pol milióna kreditov na nejakú činnosť, to je almužná, ale to je zároveň trezor, ktorý, e, tá, poklad, ktorý treba použiť veľmi efektívne. Takže 20 e, miliónov pre nás to je veľmi vysoká suma. Rovnako ste sa pýtali na rezervy pre naliehavé situácie. Tieto rezervy našťastie máme k dispozícii, máme ich, používame ich pravidelne každý rok. Za 10 rokov sme mali prístup k výraznej sume tejto naliehavej pomoci a v roku 2009 sme získali 110 miliónov dodatočných platobných prostriedkov na tieto rezervy a to je venované najmä na boja proti suchote a na technickú pomoc v africkom rohu, skôr ako v Saheli. To sú peniaze, ktoré sme vlastne nevyužili v iných zložkách, sme ich využili práve na iné regióny a na, takisto sme z toho financovali aj zvýšené potreby na humanitárnu pomoc v Pakistane. Takže preto to sme sa vlastne obrátili na tieto rezervy. A chcem povedať, že tu máme veľmi e, naliehavé pro, problémy a naše posolstvo, e, musím povedať, že je veľmi e, pozitívne príjmané naše požiadavky na navýšenie prostriedkov. Pokiaľ ide o otázky, ktoré ste položili viacerí, skutočná schopnosť eh, brániť humanitárne otázky a humanitárny aspekt. Možno, že uvediem jeden číselný údaj. My sme rozdelili, ospravedlňujem sa za toto slovo, 120, my sme, my sme zaregistrovali 120 humanitných eh, eh, humanitárnych pracovníkov, ktorí zomreli v roku 2008 v týchto zónach a to je väčšie číslo, ako je počet úmrtí v mierových silách OSN. To je skutočne e, údaj, ktorý v nás vyvoláva veľké znepokojenie a dúfam, že 31. decembra, keď budeme bilancovať rok 2009, že toto číslo nenarastie. Ja pravidelne pod, podpisujem kondolenčné listiny za obete spomedzi týchto humanitárnych pracovníkov. Takže situácia je veľmi znepokojivá a nezlepšuje sa. My tento problém nemôžeme vyriešiť na lokálnej úrovni. A tiež by bolo iluzórne nazdávať sa, že politický dialog na vyššej úrovni by to vyriešil. Odpoveďou musí byť úsilie na všetkých úrovniach, na najvyššej politike, na miestnej úrovni, na všetkých, e, na všetkých e, stredných úrovniach a tak ďalej. A pokiaľ ide o bezpečnosť humanitárnych pracovníkov, sú tu rozličné prvky, ktoré trošku vyvolávajú zimomriavky na chrbtoch humanitárnych pracovníkov. Sú tu zbranie. Vy viete, že oni nemajú radi obrnené vozidla rovnako ako zbranie, ale tú bezpečnosť v týchto prípadoch zabezpečuje taká rozumná zmes materiálnej ochrany naše agentúry a naši agenti žijú v ochránených rezidenciách, napríklad v Pakistane. Nežijú v hoteloch, ale keď idú do terénu, tak vždy sa snažíme o e, ich ochranu prostredníctvom dialógu s úradom, ktorý tam má skutočnú moc a so miestným spoločenstvom. To sú veľmi dôležití partnery pri e, zabezpečovaní ochrany týchto pracovníkov. Ako som povedal, 122 mŕtvych v roku 2008 e, je odstrašujúce číslo a teda my sa e, v týchto oblastiach snažíme teda používať aj obrnené vozidlá a tak ďalej. Tu už nerozlišujeme medzi humanitárnymi pracovníkmi v uniforme a bez uniformy. A to je problém, pretože poberatelia pomoci musia vedieť, aká pomoc sa im dostáva a ešte možno taký malý dodatok k nezávislosti a neutralite. Hovoril som o tom v úvode. My berieme do úvahy a musíme brať do úvahy dopad tejto dimenzie na možnosť nájsť riešenie, pretože ľudia umierajú od hladu a nie z iných dôvodov. A preto je dôležité mať s nimi dlhodobý dialog na priateľnej úrovni. Keď im začneme roz, rozdávať potravinovú pomoc, tak sa s nimi dá nadviazať dialog, ktorý potom môže viesť aj k dlhodobejším riešeniam. Napokon pani Štifler bola v teréne a videla, ako komunitárne zástavy e, sú vstýčené všade, kadiaľ ona chodila. My sa neskrývame, my operujeme pod našimi zástavami, pod našimi vlajkami. Niekedy je tento aspekt veľmi ťažko prijímaný našimi partnermi, ale my sa snažíme dialektickým spôsobom vlastne sklbiť nezávislosť pôsobenia a zároveň poukázať na pôvod pomoci. Takýmto spôsobom chceme dať najavo, že my dobrovoľne eh, pomáhame. A tým sa vraciam ku koncepcii našich zásahov, ktoré vyplývajú z potrieb. To znamená, že my nepoužívame počítačové programy. My máme istú zmes expertov, pani Štifler to videla v Burkina Faso, ktorí robia svoje odborné expertízy, idú do terénu. Mali sme takto odborníkov v Salvadore, ktoré prešli postihnutým regiónom a potom nám poslali isté referenčné hodnoty a to nám potom naznačí bázu, na základe ktorej my definujeme sumu, ktorú treba krajine poskytnúť, ako aj e, šírku e, nášho zásahu a ako aj odhadnúť kapacitu možností, ktoré v danej krajine máme. je dôležité, že teda aby sme aj tieto kroky podnikali. My nežiadame žiadny úrad, žiadnu vládu o, o to, či stačí 7 alebo 10 miliónov. My sa vždy snažíme o dialog. My nežiadame o povolenia, my nerokujeme s úradmi, aby sme sa dozvedeli, či potrebujú takú alebo onakú sunu. My samozrejme počúvame všetkých, čo hovoria Takže toto je stručne. A pokiaľ ide o priestor, to je tiež často sa opakujúci termín a ja sa asi budem s vašim dovolením, pani predsednička, na vás často obracať so žiadosťou o pomoc a o podporu. Niekedy to bude možno len morálna pomoc, aby ste ma pri mojich návrhoch podporili. Ako príklad uvediem Darfur, my sme o ňom hovorili, ale obávam sa, že o niekoľko mesiacov budeme už hovoriť aj o Sudáne opäť. A teraz ešte Lisabon. Áno, skutočná výhoda Lisabonskej zmluvy je, že humanitárna pomoc vyjde z tieňa, začneme existovať ako autonómna politika so zdieľanou zodpovednosťou. To je dobre urobené, aj keď v konkrétnej realizácii pomoci sa veľa nezmení, pretože my už vlastne takýmto spôsobom istý čas konáme. Dnes je veľmi ťažké povedať, čo to bude znamenať e, vzhľadom na túto vonkajšiu službu Európskej únie. E, v súčasnosti ohlas, ktorý dostávam, keď čítam tie zriedkavé dokumenty, ktoré existujú, screeningy, každého slova ma e, upokojujú v tom zmysle, že v súčasnosti nikto nepracuje na scenári, či už DŽ Echo alebo externí e, spolupracovníci by boli zaintegrovaní do zahraničnej služby. A to je pozícia, ktorá ma upokojuje, pretože v každodennom živote budem môcť dávať jasné pokyny mojim ľuďom a teda celá stabilita tohoto systému bude zachovaná, oni budú môcť naďalej pracovať, nebudú sa znepokojovať, aká bude ich situácia zajtra, pretože ich situácia zajtra sa bude veľmi podobať dnešnej. Ja vychádzam z predstavy, že výsledky teda budú veľmi blízke tomu, čo som to načrtol a ak dôjde k nejakým diskusiám v budúcich týždňoch, ak tieto diskusie pôjdu iným smerom, ja sa tým budem viac zaoberať a pozriem sa, ako je najlepší spôsob, ako reagovať a možno sa mi podarí potom vás oboznámiť e, s mojimi názormi, či už budem spokojný alebo či budem znepokojený. V súčasnosti však nemám dôvody na znepokojenie, aj keď tieto výsledky budú mať veľmi veľký dopad na našu aktivitu. Naše úrady sú v vlastne istým spôsobom v úradoch delegácií komisie, ak sa zmenia vlastníci, tak si môžeme položiť, či sa zmenia ustanovenia v nájomnej zmluve. Takže to je zhruba taká situácia Eritrea. Prečo tam nič nerobíme? Nerobíme tam nič, pretože je to tam tak nebezpečné, že nenašli sme nikoho, aby tam niečo robil. A keď my nevieme e, overiť, či peniaze dochádzajú. Ja však nechcem blokovať peniaze, aby som povedal, že mám chuť niečo robiť. Ale ako náhle budeme mať pozitívny signál, ktorý nám naznačí, že sa chyľuje schyluje k zmene situácie, tak aj s vašou pomocou budeme veľmi rádi sa touto otázkou zaoberať, tak aby sme čo najrychlejšie ju vyriešili. Rovnakú otázku si môžeme položiť aj o Pakistane, prečo tam na rok 2010 e, alokujeme len 25 miliónov. No, my nevieme, že či tie budeme môcť vôbec aplikovať. A musím povedať, že e, teda toto robíme pravidelne pokiaľ ide o revíziu akčného programu, to je predmet širokej diskusie, tak ako tomu bolo v prípade samotného konsenzu, ktorý sa začne v prvom pol roku 2010 a pre nás takým východiskovým bodom a cieľovým bodom po konzultáciách je iniciatívna správa parlamentu, krajnom prípade počas belgického predsedníctva. Ale ešte sme v takom neurčitom období a teda toto je naša koncepcia dnešná. Ona sa bude postupne e, vyjasňovať a spresňovať časom. Nie som špecialistom na všetko a pokiaľ ide o to nadmerné e, spásanie pasienkov v súčasnosti nie je naliehavou otázkou v oblasti našej e, aktivity boja proti suchu. V súčasnosti toto riziko je znížené, pretože my pracujeme veľmi veľa s tými tradičnými technikami a s miestnymi spoločenstvami, ktorým a oni disponujú takými technikami, ktoré nevedú k nadmernému spásaniu. V Kenii robíme suché, suché priehrady, to, tie naplňame pieskom, aby sa voda nevyparovala a takto vo- úroveň vody stúpne. Toto je veľmi zaujímavé možno pre vás, že v rámci dievčatka tam chodia do školy, pretože predtým rodičia posielali dievčatka hľadať vodu, ktorá bola vzdialená na dve hodiny cesty. Teraz majú vodu pri sebe a deti môžu chodiť do školy. E, Myslím si, že používanie tradičných techník je najlepšia ochrana pred takýmito rizikami. Už som hovoril o LRRD, teda e, prechod od humanitnej pomoci k rozvojovej pomoci. To je niečo veľmi dôležité, ale aj ťažké. Dúfam, že sever Kenie je prípadom, kde sa nám to podarí, lebo to je región, E, o ktorom